a práve z ohľadom na tých, ktorí tu už sedia celý deň, začneme dnes na čas a chceme takisto veľmi presne skončiť, takže bude veľmi striktný, čo sa týka rečníckého času, takže len jedna, jeden oznam predtým, ako prejdeme k ďalšiemu bodu programu. EPP a ECR a nezaradený som získal a na zoznam, som získala oznámenie o zozname takže pokiaľ niekto nebude namietať e, do ukončenia tohto zasadnutia proti tomto zoznamu, tak potom to budeme považovať